Vítajte, kolegovia, na výbore, na podvýbore pre obranu. Začneme našu dnešnú schôdzu. Rád by som vás informoval, že na základe jazykového profilu eh, tohto podvýboru Niektoré jazyky nie sú dnes pokryté. Dánština, finština, ločiština, slovinčina a malčina. Toto stretnutie je posledné stretnutie v tomto roku a posledné stretnutie je so švedským predsedníctvom. Ak nie sú pripomienky, tak návrh programu je považovaný týmto za prijatý. Ďakujem. Dnes vítame pána Olofa Skoga, švedského veľvyslanca a predsedu PSC. Pán veľvyslanec nám predlaží výsledky európskej bezpečnostnej a obranej politiky. Teraz to nazývame spoločná zahraničná bezpečnostná politika pod Lisabonskou zmluvou počas posledných šiestich mesiacov teda bude nám to prezentované. Predtým, ako dám slovo pánovi veľvyslancovi, chcem mu v mene podvýboru poďakovať za dobrú spoluprácu, ktorá prevážovala počas týchto posledných šiestich mesiacov. So vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy nová spoločná bezpečnostná obranná politika sa posilní, čo dá Európskej únie viac možností konať. 8. decembra 2009 bolo stretnutie eh, Rady ministrov zahraničných vecí a títo ministri prijali rozhodnutie, pokiaľ ide o operáciu Altea v Bosne a Hercegovine a operácie Atalanda na somalskom pobreží. Pán veľvyslanec určite bude komentovať tieto dve dôležité operácie a tiež by som ho poprosil, aby komentoval eh, možné misie eh, pod CSDP, pokiaľ ide o Somálsko a posilnenie prechodnej vlády v Somálsku, pokiaľ ide o rozvoj CFSDP, ktorá bude v kompetencii baronesy Aštonovej. Uvidíme, či e, náš ďalší partner v januári bude španielský veľvyslanec PSE alebo zástupca nový vysoký zástupca EÚ. Keďže nemáme veľa času k dispozícii, poprosím pána veľvyslanca, aby sa ujal slova. Pán predseda, ďakujem pekne za vaše milé slova smerom k švedskému predsedníctvu. Chcem hneď povedať, že aj my z našej strany sme si veľmi cenili spoluprácu s parlamentom a rozličnými uh, podvýbormi, s ktorými sme mali dialog a tiež ďakujem vám všetkým za to, že ste zostali po strategickejšej diskusii s Karlom Biltom. Ešte si chcete e, vypočuť e, informácie o CSTP, a takže vítam príležitosť, že vás môžem poinformovať o tom, čo sme sa snažili dosiahnuť počas švedského predsedníctva. A možné misie, ktoré sa týkajú so- Somálska a viem, že tento podvýbor táto vec zaujíma. septembra som tu bol naposledy a hovoril som o prioritách predsedníctva a mysl- mal som pocit, že to bolo pozitívne prijaté väčšinou členov tohto podvýboru. Moja dnešná ambícia je informovať vás o poslednom vývoji, keďže končíme Ehm, švedské predsedníctvo končí a teda myslím, že môžem povedať, že minimálne z našej strany sme spokojní s výsledkami. V mojej prezentácii si všimnete, a to som povedala aj naposledy, že našim cieľom nebolo zahájiť eh, novú eh, iniciatívu, ale urobiť takú inventúru nedostatkov v civilnej aj vojenskej stránke a snažiť sa o nápravu v maximálnej možnej miere ísť takýmto smerom, nie vytvárať niečo ambicioznejšie alebo také len e, dočasné. Hlavne pokiaľ ide o ten civilný sektor, tak sme si stanovili ambiciózny e, projekt s cieľom e, napraviť eh, tie najungentnejšie nedostatky, ktoré bránia našim eh, fungovaniu efektívnemu fungovaniu našich misiov, tých, ktorých máme a tiež aj z perspektívy budúcich misií. Urobili sme to v úzkej spolupráci s inštitúciami a členskými krajinami. V tom vojenskom sektore sme sa snažili presadiť hlavné ciele, ktoré sme si stanovili a stanovili sme ich aj pre EÚ. Aj tu si myslím, že sme dosiahli e, značný pokrok. Spomenul som to pred chvíľočkou. E, dovolte mi ešte povedať, že e, jeden z, jedna z najdôležitejších udalostí švedského predsedníctva je vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Ako pán predseda naznačil, blížime sa ku koncu roka a snažíme sa zinventarizovať to, čo sme dosiahli. Najdôležitejšie je, že tu vlastne zastupujeme koniec jednej éry, švedské predsedníctvo pod našim vedením, e, pokiaľ ide o SZBP. Myslíme si, že to teraz, odteraz už veci nebudú rovnaké a pán Bill to povedal tiež, máme veľké ambície, že to bude lepšie, konzistentnejšie a koherentnejšie. Ale ako všetko sa to udeje, to bude veľmi závisieť od vízie e, vysokých zástupcov a e, spôsobe, akým my túto vysokú zástupkyniu teda konkrétne podporíme. Samozrejme, že to bude závisieť aj od parlamentu definovať budúce ambície, aby dohody pre vonkajšiu službu e, boli tie správne. Myslím si, že toto je nevyhnutná podmienka preto, aby sme mali efektívnu zahraničnú politiku v budúcnosti. Je tu ešte jedna vec, ktorú som chcela spomenúť, pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Nemôže to fungovať, ak sa všetci nezaviažeme, že budeme podporovať túto politiku, čiže kolektívne vlastníctvo členských krajín vrátane volebných obcí, ktoré zastupujete. Toto bude kľúčové v hľadaní zdrojov a politickej vôle za našimi vonkajšími krokmi. E, nemôžeme to odovzdať e, vysokému zástupcom. Musí to byť interakcia s členskými krajinami a každá z členských krajín bude mať naďalej zdroje a možnosti veta pre naše kroky. Podľa mňa toto je veľmi dôležité posolstvo. Dovolte mi e, hovoriť teraz o tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť počas švedského predsedníctva, najskôr v tom civilnom sektore a potom vo vojenskom sektore a ukončím niektorými prierezovými otázkami a potom pred záverom ešte poviem niekoľko slov o našich misiách, operáciách, aj tých budúcich v Somálsku. Pán predseda to spomenul. Hlavná práca sa týkala civilného sektora. Je to niečo, v čom sme vytvorili rámec v rámci usmernení. A tento proces e, bol spoločne dohodnutý s komisiou členskými krajinami naše priority na úroveň ambícií kde sme sa mohli koncentrovať a dosiahli sme podľa mňa veľmi dobré výsledky. E, sústredili sme sa na rýchlu reakciu. V tomto kontexte sme dosiahli následovné. Prijeli sme rozhodnutie revidovať CRT, to je občian, e, týmy občianskej reakcie prostredníctvom e, zdieľania expertných e, znalostí. Máme tu nové oblasti expertízy a dohody o efektívnejších postupoch v príjmaní rozhodnutí a v násadení síl, aby sme boli flexibilnejší a teda viacej rýchlejšie k dispozícii Išlo o zdroje e, zamestnancov členských krajín, e, išlo o policajtov, sudcov, lekársky personál, ktorí, budú, ktorí sú vysielaní veľmi rýchlo tam, kde je to potrebné. A tiež sme presadili rozhodnutie začať pracovať e, na permanentných tímoch, e, vybavenie, kľúčové vybavenie, ktoré bude k dispozícii vo veľmi krátkom čase a e, nasadenie do konečných cieľov, e, ich opätovne, opätovné využitie na nových misiách. Tiež tu bolo rozhodnutie o využití skladov, skladovacích priestorov v policajných, priestoroch policajných misií v Bosne ako dočasné riešenie pre uh, začiatok v januári 2010. Pokiaľ ide o financovanie, tak tu boli diskusie o, o prípravných opatreniach, rozpočtových riadkoch. Toto je e, výsledkom rokovaní kde by mali byť e, fondy k dispozícii, aby sa e, financovali náklady budúcich misií a v novembri e, ráda zdôraznila potrebu pokročiť v tejto oblasti. Komisia súhlasila, že sa bude pokračovať v, práce, v práci na tých praktických otázach. Pokiaľ ide o rýchle obstarávanie, komisia pokračuje v rámcových zmluvách s dodávateľmi, kde by mal byť proces obstarávania rýchlejší. Tieto zmluvy sa týkajú kľúčových vecí, ako je zdravie, poistenie rizika telekomunikácia, IT a tiež e, dodávky e, zbraní, vozidiel, aby sme, aby sme e, to nasadenie urýchlili. Pokiaľ ide o koncept a tú konceptuálnu stránku, prijali sme a revidovali sme nový koncept pre policajné misie, kde sa berie do úvahy E, naše skús- kde sa berú do, do úvahy naše skúsenosti v tejto oblasti. Urobilo sa veľa vecí v súvislosti s národným snažením uľahčiť nasadenie civilného personálu vo veľkej časti sa to deje na národnej úrovni, ako viete, a prostredníctvom národných stratégií. Niektoré krajiny sú e, ďalej vpredu, niektoré menej, ale e, musíme sa poučiť zo skúseností, podeliť sa o ne a podľa mňa sme e, posilnili proaktívnejšie stratégie, ktoré sú potrebné v každej krajine, aby sme rýchlo nasadili personál, ktorý je potrebný hlavne v tej civilnej oblasti a Chceli by sme e, vás vyzvať, aby ste nás, nám pomohli v týchto projektoch e, vo vašich krajinách, e, zabezpečili to, že budeme reagovať veľmi rýchlo, pokiaľ ide o nasadenie personálu do misií. Musí to byť kvalifikovaný personál, chceme o tom diskutovať ešte ďalej. A sú tu nedostatky v tej civilnej stránke, ktoré sú značné a Niekedy je jednoduchšie nasadiť vojenské jednotky ako individuálnych e, expertov, či už ide o e, sudcov, policajtov a podobne. Afganistan je toho príkladom. Pokiaľ ide o školenie, e, Zdôraznili sme predovšetkým predbežné nasadenie, tréning v tejto oblasti alebo školenie v tejto oblasti a v tomto kontexte niektoré členské krajiny Eh, chcú zdieľať informácie o takých školiacich možnostiach. Ide o softverové systémy, ktoré sú zamerané týmto cieľom. Celkovo máme pocit, že ciele, ktoré sme si stanovili, sme dosiahli, aspoň niektoré z nich. Určite si to vyžaduje ďalšiu prácu vo všetkých oblastiach, ale okrem eh, hmatateľných výsledkov musím tiež spomenúť eh, to, že sme e, to tempo, e, tú látku nasadili e, vyššie a podľa nás sme lepšie vybavení na to, aby sme mohli reagovať na zvýšené potreby vonkajšieho svetu, sveta, hlavne pokiaľ ide o tú civilnú stránku a rozličné misie a operácie. Vo vojenskom sektore na chvíľu by som sa tomu chcel venovať. Tu sme si stanovili tri priority. ide o Európsky skupiny. To bolo veľmi zaujímavé, keď sme o tom minule diskutovali. Pokiaľ ide o potom e, námorný dozor a európsky, e, mm, európsky, európsky trh. Tieto e, bojové jednotky musia byť využiteľnejšie a pružnejšie. E, vo Švedku si myslíme, že toto je dôležitý nástroj pre Európsku úniu v krízovom manažmente, aby sme boli schopní reagovať rýchlo na krízy e, podľa toho, ako vypuknú. Doteraz sme nevyužili žiadnu z našich bojových jednotiek a mali sme pocit, že by bolo dobré pokračovať v diskusiách, prečo sme ich nevyužili a na konci nášho predsedníctva na poslednom spoločnom stretnutí eh, ministrov zahraničných vecí a obrany eh, dohodli sme sa na usmerneniach o využití týchto bojových jednotiek. Podľa mňa je to dobrý spôsob. Mali sme diskusie, aby sme eh, vychádzali z tých istých základov a okrem toho tu máme tie usmernenia, ktoré definujú možnosti využitia týchto jednotiek pružnejším spôsobom. Pokiaľ ide o námorný dozor, Švédsko e, prinieslo svoje vlastné skúsenosti z Baltického mora. E, týka sa to vojenskej a civilnej spolupráce, kde to bolo veľmi užitočné a um, určite prispelo k efektívnosti, k efektívnemu využitiu nákladov. Táto interoperabilita podľa mňa je niečo, čo si EÚ želá a rada vyzvala komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými krajinami e, vypracovala cestovnú mapu pre vytvorenie integrovanej námornej, mm, námornej, integrovaného námorného dozoru do konca roka 2010. No a ešte k európskemu obranému priemyslu, tak ambíciou predsedníctva bolo, aby sme urobili ďalšie kroky k otvorenejšiemu a transparentnejšiemu trhu na základe toho, čo my voláme rovnaké podmienky pre všetkých. Iniciatíva bola e, vítaná a na jeseň sa vys- mm, uskutočnili diskusie, kde sa stanovili parametre, ako postupovať. Samozrejme, že to sú komplikované veci, ako všetci viete, ale ministri obrany prijali politické vyhlásenie e, k otvorenejšiemu a transparentnejšiemu trhu na e, poli obrany. E, a pripravuje sa teda mapa, cestovná mapa, podľa mňa je to dobrý základ pre budúcnosť. Stručne k niektorým prierezovým témam. E, v prvom rade e, spolupráca e, civilných a vojenských zložiek. Tu ide o rozvoj schopností nasadenia. Musíme vytvoriť väčšiu koherentnú a koordináciu medzi civilnými a vojenskými nástrojmi. Toto sa týka spolupráce priamo e, v teréne a takisto aj e, schopnosti Eh, členské krajiny sa dohodli, že sa prehlbia snaženia v hľadaní eh, takýchto, eh, takýchto iniciatív a vytvorí sa takisto aj mm, program, konkrétne oblasti, kde už môžeme začať spolupracovať, sme identifikovali, ide o dopravu, logistiku, komunikáciu, zdravotný sektor, tam, kde môžeme združiť naše zdroje a pokračovať, postupovať e, koordinovane. Pokiaľ ide o posilnenie kredibility a efektívnosti našich misií a operácií, integrácia ľudských práv a rodový aspekt, to je dôležité a tu sme chceme pokračovať e, v práci, hlavne pokiaľ ide o školenie a prípravu našich misií a operácií a zamestnancov, ktorí E, sú tým pokrutí, pokrytí, aby to všetko bolo v súlade e, s týmito otázkami. Ďalšia dôležitá téma sa týka spolupráce s ostatnými partnermi. Tu aktívne rozvíjame spoluprácu s Africkou úniou, všetky výbory, teda boli sme v Addis Abebe a hovorili sme s našimi rezortnými kolegami, boli tu veľmi Eh, užitočné rozhovory, z ktorých vyplynujú určité myšlienky, na ktorých môžeme teraz pracovať ďalej. Ako viete, pokiaľ ide o Somálsko a eh, školiacu misiu Európskej únie v tejto krajine, tak eh, tu spolupracujeme, aby sme zabezpečili úspešnú misiu SZBP, spolupráce s OSN, taktiež pokrok počas nášho predsedníctva. Nedávno sme prijali rozhodnutie uh, pracovať na ďalších vstupoch. Uh, ide o diskusie o nových horizontoch z OSN, ide o modernizáciu mierových e, misií OSN a myslíme si, že Európska únia by mala byť aktívnou súčasťou v tomto ohľade. Mali sme stretnutie so zástupcami OSN a La Leroy, ktorý sa zaoberá týmito mierovými misiami a mali sme výmenu názorov o tom, ako by Európska únia mohla pomáhať OSN, ako by sme mohli pokračovať tejto dôležitej spoluprácu, v spolupráci medzi EÚ a OSN. Niekoľko diskusí, ktoré sme mali predtým, ako sme sa rozhodli prísť vlastnou iniciatívou k Afganistanu a z Pakistánu. Carl Bild o tom hovoril. Samozrejme, že úzko spolupracujeme so severnou časťou A tiež tu bolo stretnutie s ministrami obrany, diskutovali sme tiež vzťahy EÚ na to. Komplikovaná otázka, ale určite jedna e, z tých, kde si myslíme, že je potrebný pokrok e, z praktického hľadiska by sme mali takisto aj zvýšiť interakciu na najvyššej e, úrovni medzi vysokým zástupcom a novým generálnym tajomníkom NATO. Ako viete, pán Rasmussen, nový generálny tajomník, eh, prišiel do EÚ na radu, ktorá sa konala v novembri, kde sa takisto spomenuli určité myšlienky, pokiaľ išlo o posilnenie spolupráci, eh, spolupráce NATO a EÚ. Ja sám som sa zúčastnil Severoatlantickej rady, aby som na to poinformoval o našej operácii Atalanta, pretože tam naozaj je e, e, záujem e, dozvedieť sa to, čo robí EÚ a my máme záujem to, na tom, čo robí NATO a chceme teda úzko spolupracovať. A potom napokon, pokiaľ ide o tie prierezové otázky, Uh, už som to hovoril v minulosti a chcem to ešte zdôrazniť, že takisto sme prijali krok na to, aby EÚ uh, Ehm, bola ehm, viac eh, aktívna v oblasti mediácie, v oblasti politík teda, a chceme teda byť eh, aktívnejší na globálnej scéne, musíme zvýšiť eh, naše schopnosti v oblasti mediácie a prijali sme aj kroky v tejto oblasti. A takisto sme iniciovali aj diskusiu, ako interagujeme s tretimi stranami. Ako viete, mnohé operácie SDP tu e, rátame s podporou aj iných strán ako Kanada, e, USA, Rusko, Nový Zéland, e, Čile, Dominikánska republika, Norsko, Švajčiarsko a tak ďalej, Turecko. A mali sme pocit, že by sme mali byť organizáciou, ktorá je otvorená a víta krajiny, ktoré chcú prispieť svojim dielom. A v tejto oblasti sa v zlepšovaní tejto interakcie dá ešte veľa toho urobiť, nielen preto, aby sme nejaké medzery zaplnili, ale máme dojem aj, že aké chce viac krajín prísť a podporiť naše operácie, tak je to lepšie. A takisto je to aj nejaký spôsob, ako exportovať naše hodnoty, aj e, odbornosť e, našich misií. Že to vzaujíme všetkých. A teraz v rámci môjho úvodu hmm Samozrejme som otvorený vašim otázkam a pripomienkam. By som chcel povedať niečo k misiám a operáciám. Myslím si, že sme mali šťastie. Počas švedského predsedníctva nie došlo tu k nejakým veľkým krízam počas našich operácií, keď teda niektoré naozaj fungujú vo veľmi e, e, zložitých situáciách Gruzínsko, Somálsko, operácia Atalanta, myslím E, teraz dnes slávi rok, ročné, svoje ročné výročie. Toto je veľmi úspešná e, operácia, ale naozaj vo veľmi zložitých okolnostiach musí fungovať. Takže e, tak v takúto situáciu odovzdáme vysokej zástupkyni pani Aštonovej. Musíme byť naozaj veľmi dobrí v tej úlohe riadenia, pokiaľ ide o personál tisíce ľudí, e, ktorí zastupujú EÚ v týchto situáciách. Musíme sa o nich starať, starať sa o ich bezpečnosť, aj o strategické usmernenie a politické smerovanie e, našich misií Kosova. To je veľmi komplikovaná otázka. Myslím, že tam sa nám e, niektoré veci podarili so šťastím, aj trochu sa nám podarilo vyhnúť sa nejakým um, ehm, zložitým situáciám. Je tu otázka vandalizmu, viacerí z vás eh, poukázali na ňu v eh, posledných mesiacoch. A potom všeobecná otázka, nedostatok personálu, to je naďalej problém. Diskutovali sme eh, o misii v Afganistane už viackrát s vami. Veľmi sme sa snažili zvýšiť počet policajných zložiek tam. Niečo sa nám podarilo viac, menej 100 príslušníkov ehm, je tam teraz najviac, ale ešte sme nedosiahli ten e, náš cieľ 500 mužov. A napokon e, Somálsko. Diskutovali sme spolu s vami na jeseň o novej možnej misii. Ako viete, rada v novembri súhlasila e, s konceptom krizového manažmentu a privítali sme aj Španielsko ako e, krajinu, ktorá bude vlastne plánovať operačný e, proces. Ale opäť e, to smerovanie, ktoré sme sa teraz volili, bude závisieť od toho, či to bude nejaká operácia SDP alebo nie. Na to, aby táto misia mohla fungovať, a pán predseda, vy ste túto otázku položili a preto by som chcel na ne stručne zareagovať a dosiahne naozaj uh, um, teda uh, bude teraz súvisieť s prechodnou vládou. Toto eh, bude, tu bude potrebné vyriešiť pár otázok, tie, ktoré sa musia vy, ešte vyjasniť. V prvom rade mali by sme to vnímať v širšom rámci našej politiky voči Afrike a obzvlášť voči Somálsku a uh, aj v prepojenosti s tým, čo robí OSN a iní aktéry v oblasti podpory uh, sektoru bezpečnosti pokiaľ ide o Somálsko. Mali by sme sa dohodnúť s Africkou úniou a s ich misiou, pokiaľ ide o nasadenie personálu. Oni sú na mieste, my nie v Somálsku. A možno je dôležité, ešte dôležitejšie, aby sme mali e, súhlas prechodnej vlády, pokiaľ ide o ďalšie kroky a takisto aj ich e, sledovanie e, reformnej agendy v oblasti bezpečnosti. Samozrejme, kľúčové sú tu ľudské práva, na to, aby sme sa k tomu mohli pridať. A takisto tu ide aj o to, čo sa stane, ak títo ľudia budú vyškolení, vrátia sa do Somálska, musia tam byť nejaké úpravy, ktoré zabezpečia, aby ostali lojálni prechodnej vláde a e, neprešli k extremistickejším e, silám, pretože v Somálsku je to tak, že ak to neurobíte správne, tak riskujete, že dôjde k nejakým škodám. Takže sú tu rizika. Ale mne sa zdá, že tá diskusia, ktorú vedieme, je dobrá. Chcel by som vám povedať, že naozaj sme si veľmi dobre vedomí e, tých pásc, ale veľa členských štátov naozaj treba povedať, že e, chcú pokračovať v tejto práci a e, treba zabezpečiť, aby sa posilnila miestna vláda, čo je naozaj v záujme EÚ. Pán predseda, už som dostatočne dlho hovorila, teraz už e, sa rád budem venovať otázkam zo strany e, poslancov. Ďakujem pekne, prejdeme teraz priamo k otázkam. Prvým je kolega Gualtieri e, za skupinu SND. Ďakujem, pán veľvyslanec. Sľubujem, že my socialisti dnes nevyužijeme e, to, že tu chýbajú kolegovia z EPP, keďže sú na e, svojom e, stranickom kongrese v Bone. Není je na to ani nejaký motív, pretože v týchto témach máme dosť veľkú konvergenciu na poli tohto podvýboru. A v prvom rade by som chcel poďakovať vám, pán veľvyslanec, za vašu naozaj veľmi bohatú správu. Musela byť bohatá, keďže naozaj švedské predsedníctvo vynikajúco pracovalo a teda aj vy osobne v tejto eh, oblasti, eh, v tomto pol roku. Témy, ktorých ste sa dotkli, tých je naozaj veľmi veľa. Nie je možné ich všetky komentovať. Ja by som však chcel obrátiť otázky na pár e, bodov, ktoré sú teraz stimulujúce a ktoré spomenul pán e, veľvyslanec. Pokiaľ ide o otázku disponibility a e, školenia personálu pre civilné misie, to je naozaj zásadný problém. Ja zdieľam ehm, ten náznak, ktorý ste, zdá sa, ehm, spomenuli, že ide o národnú zodpovednosť a ako taká ehm, teda môže byť v jednotlivých krajinách odlišná. Ale na druhej strane bolo by snáď možné urobiť niečo viac v oblasti najlepšej praxe a mali by sme sa možno snažiť viac stimulovať mechanizmy, ktoré by boli homogénnejšie a navzájom e, bližšie, aby sme naozaj vytvárali e, odborné profily, ktoré by boli e, naozaj si navzájom podobné, aby sa združovali, púlovali takéto sily v jednotlivých krajinách. A teda je potrebné školiť personál, ktorý bol čoraz viac európskym personálom, ktorý by splňal európske operácie. A takže toto je dobre mať na pamäti e, v oblasti školenia a ďalšieho vzdelávania personálu. A potom ďalšia otázka sa týka e, pozmeneného návrhu rozhodnutia Rady o misii Atalanta. Ide tu obzvlášť o zavedenie monitorovania e, aktivitu rybolovu, aktivity rybolovu. Ak som to správne čítal, viete, že toto je téma, o ktorej parlament e, veľmi často diskutuje a do hĺbky je to komplexná téma. E, európske rybárske lode sú obeťami e, pirátstva. Zároveň je tu aj otázka hraníc. Operácia Atlanta si stanovila svoje cieľ aj v tejto oblasti E, tejto téme sa samozrejme venuje aj e, nedávne uznesenie Európskeho parlamentu o potrebe dať nejaké jednoznačné posolstvo, pokiaľ ide o nezákonný rybolov. Aj teda preto, aby sme mohli viac chrániť európskych um, rybárov, ktorí rešpektujú pravidlá. Uh, Takže chcel by som z vašej strany pochopiť lepšie, ako sa toto pretaví do jednotlivých konkrétnych krokov v rámci operácie Atlanta. A potom ešte ďalšie dve otázky. Prečítal som si e, uznesenie o potrebe e, celistvého prístupu voči Afganistanu. E, teda ide o stanovisko rady. Akčný plán eh, pre Afganistan a Pakistan je veľmi ambicióznym plánom, dôležitým, ale niekedy sa zaoberá príliš veľkému množstvu tém, a je taký roztrieštený, nie je tam dostatočná syntéza, pokiaľ ide o nejaké priority a podobne. Takže chcel by som sa spýtať na e, teda k Afganistanu, či sú tam nejaké konkrétne kroky týkajúce sa implementácie tohto akčného plánu. A do akej miery toto môže viesť aj k nejakému hodnoteniu um, aktuálnej misie v Afganistane, keďže nie je tu ani taká e, ťažkosť v e, oblasti počtu a čísel. Ja si myslím, že rozpočet je teda, pokiaľ ide o e, Afganistan, naozaj dostatočný, ale pokiaľ ide o akčný plán, e, snáď by si vyžadoval toho viac v oblasti podporovania štátu a afgánskej Ehm, teda sektoru spravodlivosti. A napokon finančný nástroj pre prípravu operácií. Ehm, má to byť nejaký startup fond, alebo má to byť nová, ehm, nový, nový e, rozpočtový riadok, ktorý sa zavádza Zaujímalo ma tu objasnenie z vašej strany, e, pretože pokiaľ ide o startup, fondy, e, parlament, e, myslím právom, tu spomína svoje kompetencie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem, kolega Surie. Merci, monsieur. Ďakujem pekne. Čiže ja som toho ilustráciou, že tu nemáme len EPP e priamo e, v teréne. Hovorili ste o občianských policajtov a ľutujete e, to krvi prelievanie, teda ľutujete to, že je tam len 100. Bezpečnosť nie je zabezpečená, preto pravidelne sú tu obete a kým nebezpečíme civilnú bezpečnosť, tak bude veľmi ťažké nájsť dobrovoľníkov na tieto misie. Ďakujem. Thank you. Kolega Duff. Kolega Duff. President, um... Pán predseda, som vďačný predsedníctvu za jeho popis postupu. Vnímam tu optimistický tón a myslím si, že je naozaj aj na mieste v čase, kedy e, zmluva sa teda začne uplatňovať a e, v nej si stanovujeme e, rámec pre Ehm, oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky. A teda súčasťou toho ehm, bude aj permanentná ehm, spolupráca. Ale ja by som chcel položiť tri otázky týkajúce sa tom súčasnom mieste, nechce sa presiedľovať, budeme bojovať za to, aby sme si zachovali svoju krajinu, svoju kultúru a svoj spôsob života. Presiedľovanie našej krajiny. Myslíme si, že ak sa podniknú potrebné pracovať v tej e, obranej zložke sekretariátu e, v rámci teda e, vonkajšej, vonkajších záležitostí a chce EÚ e, vyslať nejakých zástupcov um, do e, služieb, e, do týchto služieb z ministerstiev. A teda, aké sú tam, um, ehm, akým, akom počte konkrétne sa hovorí. A myslíte si, že je tu argument pre nejakú formáciu rady, um, pokiaľ ide o ministrov obrany. Myslím si, že niečo takéto by sme mohli vytvoriť. E, je to dobrý čas e, na to, aby sme začali s experimentmi pretože štruktúry e, Rady pre vonkajšie záležitosti naozaj e, nám ponúkli zaujímavé nástroje, nápady. A v rámci e, bezpečnostnej obrannej politiky ste hovorili o pláne posilnenia. Mňa by zaujímali trošku podrobnejšie príslušná agentúra v tejto um, oblasti bude mať posilnené um, kompetencie v dôsledku uh, Lisabonskej zmluvy a teda Európska uh, agentúra pre oblasť uh, teda obrany je naozaj príkladom zvýšenej efektívnosti nákladov v dôsledku prenosu zodpovednosti Um, v rámci európskej dimenzie. A z politickej oblasti treba povedať, že sme tu veľa uh, dosiahli. Je to teda prvý praktický krok, ktorý by mohol uh, sa rozšíriť aj na iné dôležité sektory výdavkov. Takže osobitne by ma zaujímalo, či ED a je teda e, takýmto príbehom o nejakom konkrétnom úspechu. Ďakujem a teraz kolega Butikhofer. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Ďakujem, pán predseda. Pán veľvyslanec, e, chcel by som e, položiť nejaké tie otázky alebo mať pripomienky k Afganistanu a Somálsku. Pokiaľ ide o Afganistán, je tu teda tá otázka vzdelávania policajtov, už to spomenula kolegyňa predo mnou. Všetci vieme, že 3000 až 4000 e, školiteľov policajných zložiek e, je potrebných na to, aby sme pokryli tú mieru vzdelávania, ktorú potrebujeme, obzvlášť v vidieckej oblasti na to, aby sme tam situáciu stabilizovali. A teraz na konci tohto predsedníctva opäť konštatujeme, že e, cieľe, ktoré sme si stanovili, e, my sami opäť sme nedocielili, nedosiahli. Pýtam sa teda, na čom, podľa čoho meriame my, Európania, e, to, či naozaj berieme vážne naš, naš, našu zaangažovanosť. Vymýšľame si tú jednu misiu za druhou ale e, taká misia, také operácie, ktoré sú naozaj ústredne dôležité, e, pri nich sa nám nepodarí e, prekonať tento, toto cynické business as usual a naozaj tu docieliť konkrétnu zmenu. Chcel by som sa vás spýtať, ako vlastne po pol roku skúsenosti si vy predstavujete, že Európa by mala vážnejšie sa stávať voči tomuto problému a nebyť povrchná, pokiaľ ide o ciele, ktoré si sama stanovila pretože e, potom tá skutočnosť úplne dementuje tie ciele. A samozrejme, bude to mať na nás aj negatívny dopad, ak sa nám nepodarí splniť takéto ciele. A potom moja druhá otázka sa týka Somálska, v prvom rade Atalanta. E, parlament v uznesení navrhol dve zmeny, pokiaľ ide o Atalant Atalanta. E, ide teda o zahrnutie rybolovu do ochrany Atalanta a potom aj geografické rozšírenie tohto e, programu. A ja by som sa chcela spýtať, ako, e, v akej miere sa má rybolov zahrnúť a čo robí rada v oblasti geografického rozšírenia pôsobnosti operácie. A potom po tretie, parlament tiež poukázal na to, že proti e, nelegálnemu rybolovu a e, e, skládkam odpadu v Somálsku by sa tiež mali 5 kroky a mňa by zaujímalo, ako rada v spolupráci s OSN a jej orgánmi chce konkrétne postupovať v tejto oblasti. A pokiaľ ide o vzdelávacie misie, ktoré členské štáty doteraz celkovo prejavili záujem alebo ochotu zúčastniť sa tejto misie somalská prechodná vláda oficiálne požiadala o takúto e, školiacu misiu, alebo sa voči nej postavila optimisticky a správa OSN z konca novembra e, žiadal takúto e, misiu, alebo k nej povzbudzoval a zobrala rada na vedomie, že prezident Šarif práve novým e, vojakom hrozil s uplatňovaním šarie, ak budú predávať svoje zbranie a ako e, e, realistická je domnienka, že vzdelávanie takýchto vojakov napomôže nejakým spôsobom k stabilizácii a k mieru, keď si vezmeme na vedomie, aká je tu situácia v skutočnosti. A zobrala rada na vedomie, že práve OSN poukázalo poukázala na to, že Somálsko v roku 2010, že mu hrozí humanitárna kríza, že už nie sú žiadne nadbytočné e, prostriedky v tejto e, súvislosti a e, že nie je vhodné peniaze vynakladať na pochybnú vzdelávaciu misiu a nebolo by skôr prioritné, aby sme zamedzili pri teda humanitnej katastrofe, ktorá by o domovi ešte teda o domovy obrala ešte väčší počet ľudí. Ďakujem kolega Koval. Będę musiał niestety wyjść, ale zależy mi na tym pytaniu, zostanie mój Musím e, odísť, ale otázku rozhodne položiť chcem. E, kolegovia potom zapíšu odpoveď. Po stretnutí e, s vami i s pánom Bildom musím povedať, že veľmi spokojne konštatujem, že švedské predsedníctvo pracuje dobre a myslím si, že môj názor tu nie je osamotelý. E, otázka k Afganistanu. A to aj s výhľadom na voľby. Aj s ohľadom na to, ako sa zmení spoločnosť v Afganistane. Moja otázka je tá, ako to vyzerá s občianskou a politickou angažovanosťou krátko i dlhodobo. Čo tu môžeme dosiahnuť, aké opatrenia potrebujeme na to, aby sme rozbehli postupy v spoločnosti, ktoré by zabezpečili to, že tam dosiahneme svoje ciele, aj ciele v súvislosti s našim uh, nasadením. Myslím si, že sa o tom dosť málo hovorí a že sa to chápe príliš úzkoprso. Aký je váš osobný názor vychádzajúc zo so skúseností minulých mesiacov? Ďakujem. Ďalšia kolegyňa. Ďakujem. Vy, pán e, vyslanec, e, chcem vám poďakovať za e, vašu prezentáciu. Mnohé vaše prezentácie e, považujem za veľmi vágne a váš optimizmus ani tak dobre nechápem. Uvedzte nám, uvedte nám prosím nejaké príklady. Hovoríte stále o úspechoch, ale aké, aké úspechy? Ako ste ich merali? Hovorili ste, že mnohými stranami ste veľmi dobre sprostredkovali, ale kde a ako? Aké pokroky? Chcem e, nadviazať na slova kolegu Butikofa. Somálsko, aký cieľ máte v Somálsku? Je tomu očividne tak, že cieľom je stabilizácia prechodnej vlády. Ale je tomu naozaj tak, že táto prechodná vláda e, nevychádza z obyvateľstva. Nie je, nemá demokratickú legitimitu, je skorumpovaná a robí veľmi pochybnú politiku. A e, nielen, že vojaci musia používať šariu, ale v poslednej dobe sa používala čoraz častejšie, dokonca voči ženám. Dochádzalo k ukameňovaniu. Je toto cieľ E, misie vzdelávania podporovať takéto ciele. Aké tam máte ciele? Ja mám jednoducho podozrenie, že sú tam úplne iné geostrategické ciele, ktoré tu jasne neprezentujete. Chcem ozaj vedieť, aký cieľ majú, máte v Somálsku a čo sa tam dá dosiahnuť na to, aby e, následne označiť misiu za úspech. Ďalšia otázka. Povedali ste, že si želáte dobrú zahraničnú e, službu. Dobrá e, zahraničná služba je podľa mňa taká, ktorá je čo najdemokratickejšie e, kontrolovaná. Švedské predsedníctvo však e, e, navrhuje, aby sa takýto útvar sui generis e, odňal rade i komisii. Ako to teda vyzerá v tomto prípade so spolu účasťou parlamentu. A ďakujem a posledný je kolega Zemke. Poďakovať i chce sa skupiť na e, třech správach. Ďakujem pekne. Chcem hovoriť o troch bodoch. Poprvé by som chcel poblahoželať švedskému predsedníctvu. Ja sa domnievam, že tento porok naozaj priniesol pokrok, pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť. A to, čo švedské predsedníctvo e, vyznamenalo za posledné obdobie, je to, že táto politika sa realizovala pragmaticky. O mnohom sa teda dá krásne rečniť, ale dôležitý je pragmatizmus. A dve dôležité otázky v tejto súvislosti. Poprvé, súhlasím s pánom vyslancom, pokiaľ ide o posúdenie situácie u tých eh, bojových jednotiek. Mnohé členské krajiny sa eh, eh, teda zaviazali podielať sa na tvorbe týchto bojových jednotiek. Povedali, že pomôžu, ale nemáme ani jeden konkrétny praktický príklad, že by takéto skupiny boli použité pri riešení nejakého konfliktu. Buď teda máme e, skutočne nasadzované jednotky, alebo je to všetko len čosi na papieri. Je to možno super pre naše sebavedomie, ale čo prax? Celé roky by sme sa mohli pretvárovať, že okolo týchto skupín nie sú problémy, ale problémy predsa existujú. A potom ešte k Afganistanu. V Afganistane pravdepodobne dôjde k tomu, že e, získajú význam humanitné kroky, opatrenia, ktoré zlepšia kvalitu života civilného obyvateľstva, pretože boj v Afganistane je boj, ktorý musí byť vedený s Afgáncami, buď budú svoju vládu podporovať, alebo táto vláda pre obyvateľstvo nebude môcť nič urobiť. Rozsiahla humanitná pomoc e, si nevyžaduje len veľa finančných prostriedkov, potrebujeme totiž tiež aj zložitú logistickú mašinériu a to sa často opomína. To bude v Afganistane možné len vtedy, keď sa zapoja určité krajiny. Rusko a Čína napríklad musia byť spolu s nami. Pri humanitných a civilných opatreniach v Afganistane by sme sa mali snažiť e, zapojiť práve tieto dve krajiny. Ďakujem. Slovo máte vy, pán vyslanec. Ďakujem za vaše úvahy. Budem sa snažiť byť e, budem sa snažiť o, e, o nich hovoriť v danom poradí. Pokiaľ ide o e, zamestnancov z civilnej oblasti. Ako ste povedali, za tým všetkým je ten nápad, že ešte stále sú tu členské krajiny, ktoré musia prezentovať ich zamestnancov. Ide o školenie, také, aby sme mali takú úroveň vyškolenosti, ktorý bude na čo najvyššom štandarde, rovnakom štandarde v Európe. Takže tam sa nachádzame, ale pokiaľ ide o spájanie zdrojov e, v jednotkách, ktoré majú reagovať na krízy, kde treba reagovať rýchlo, napríklad ako v Grusinsku, ide presne o to. Ide o spájanie zdrojov e, vopred e, definovaných odborníkov, ktorí sú na krátku dobu vyslaní na preklenutie. E, možno, že v Gruzinsku je, ide o väčšiu škálu operácie. Pokiaľ ide o rybolov, mnohí ste o tom hovorili, mandát ako taký e, tom explicitne e, nepokrýva, ale mandát e, Atlanty je humanitárny. Táto misia má eskortné, eskortovať e, dodávky a vojenské, vojenská pomoc pomáha Somolčanom výraznou mierou prostredníctvom Atalanty, ale tu, a toto sa naozaj zlepšilo, možno hovoriť o 100% úspechu, pokroku, neboli jediný problém, kým sme pred rokom nerozmiestnili túto misiu. Takže my sa výrazne, vy všetci, Európska únia, zapájame. My sme naozaj vodcovská sila. E, Na to sa tu e, spája s tým, čo e, spája s zámermi EÚ. Rád by som sa pozeral na túto misiu podrobnejšie. Ľudia, ktorí sú v teréne, často e, majú dočinenia s ďalšími e, nelegálnymi aktivitami, pašovanie ľudí, zbraní a samozrejme robia, čo je v ich silách, aby pomáhali, e, informovali v takých situáciách a ak by sa mali sa byť, ak by mali byť konfrontovaní s nelegálnym výlovom, tak je tu tiež systém, Eh, informovania kompetentných orgánov. Ale pri terajšom stave tohoto mandátu nezdá sa, že môžeme robiť niečo iné. Máme samozrejme humanitárnu prácu, ale tiež je tam eh, typická dopravná činnosť, vrátanie eh, rybolovu. Ako som už ale bol povedal, aj po stránke civilnej nemáme dostatočné zdroje a nie som si istý, že že dokážeme e, pokryť všetky fregaty a vojenský personál do roku 2010. Ak to má byť úspešná operácia, treba mať aj primeraný spôsob rozmiestnenia e, vybavenia personálu. Náš dojem bol ten, že e, vzduš, vzdušné hliadky ktoré zvyšujú efektivitu tejto misie, sú veľmi dôležité, pretože pri dnešnom stave techniky nedokážete pokryť veľké operačné územie inak. Môžete kontrolovať, monitorovať a v vzduchu vidieť rozličné podrobnosti ohľadom toho, čo sa deje na jednotlivých lodiach, vrátane tých pirátskych alebo iných nelegálnych plavidiel. Takže toto sa značne zlepšilo prostredníctvom nasadenia tejto misie k Afganistanu a Pakistánu a toto sa týka zvlášť Afganistanu. E, tie vaše otázky najskôr UPOL. Myslím si, že z toho sa treba poučiť, odkedy, či už správne alebo nesprávne sme e, nasadili 400 jednotiek, najskôr teda 200, potom 400. Musíme sa z toho poučiť. Neviem, či to je dobrý model pre budúcnosť. Dôležitejšie je, aby sme sa rozhodli, čo chceme dosiahnuť a, a potom prispôsobiť čísla. To je jedno z poučení a potom nemyslím si, že by sme mali nasadzovať misie, kým uh, E, nebudeme si istí, že je tu pripravenosť zo strany členských krajín na takéto násadenie. To sa týka Somálska, ale nie len Somálska. Paralelne plánujeme možné misie a zároveň si robíme inventár, kto a aká krajina je e, pripravená zúčastniť sa na takýchto misiách. Niekto sa pýtal, kto to je. Je tu veľký počet krajín, ktoré to urobili. Španielsko je na čele, je to taká, taký, taká rámcová krajina. Francúzsko je už aktívne v Djibouti a okrem toho je tam niekoľko ďalších e, krajín. Nemám presný zoznam, mali by hovoriť oni sami za seba, ktoré naznačili, že sú pripravení prispievať v prípade, že dôjde k misiám. Ale vrátim sa k Afganistanu. UPOL mm, sa nesnaží o to, aby tu bola policia v celom Afganistane. Špecifikom tejto misie a preto tým sa odlišuje táto misia od ostatných operácií NATO alebo jednotlivých krajín, je to, že pracujeme na strategickej úrovni, na najvyšších úrovniach ministerstva vnútra, ministrov, aby sme mali strategické poradenstvo k tomu, ako e, Afgánci samotní by mali reformovať svoje policajné zložky. Bolo to úspešné, samozrejme, že je tu ešte veľká oblasť, ktorá sa musí pokryť a sme ďaleko od úspešného konca, ako viete, ale sú tu aj ďalšie výzvy, o ktorých chcem hovoriť, pretože tieto otázky podľa mňa tu boli položené. Nechceme mať e, Nemáme tu zmluvné vzťahy medzi NATO a EÚ a pokryté a z toho vyplýva problém, pretože tu sú rozličné bezpečnostné aspekty EUPOLu. Ide o bezpečnostnú situáciu, ktorá je veľmi nestabilná a potrebujeme sa dohodnúť s ISFom priamo v teréne. To je jedna vec. A druhá vec, e, všetci sme zaangažovaní v rozličných PRT v tejto krajine. Ide o spoluprácu s policajnými misiami a tu je potrebné to ošetriť zmluvnými vzťahmi. V niektorých prípadoch e, tu naozaj zaostávame. A tretia vec, k Jupolu nejde o to, aby 320 policajtov, ktorí e, by sme mali ešte doplniť ďalších 100 e, bude tu už čoskoro plus 300, čiže nepočíname si až tak zle, ale ide o to, aby sme školili školiteľov. To je dôležité. Oni nemajú školiť každého eh, jednotlivého policajta v Afganistane. Ide o vyškolenie ďalších, ktorí budú potom školiť eh, eh, ďalších adeptov. Pokiaľ ide o výzvy v Afganistane, Carl Bild sa o tom zmienil kľúčové slova. Prepačte, ja budem trošku vágný. Miestne vlastníctvo musí byť jasnejšie v Afganistane, že Afganistan je krajina Afgáncov, my ich musíme podporovať a mať väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o korupciu, porušovanie ľudských práv a hodnoty, za ktorými si stojíme. A Afgánci e, nám niekedy sami hovoria, že Európska únia nie je konzistentná v týchto iniciatívach. Keď hovoríme jedným hlasom, tak to povieme, ale individuálne členské krajiny e, sa potýkajú s skorumpovanými e, starostami a podobne. To by sa nemalo stávať a mali by sme konzistentne odmietať partnerov, ktorí sme identifikovali ako skorumpovaných. A tu Ehm, sme sa snažili nasadiť e, európsku politiku, ktorá ehm, čiastočne nahradí bilaterálnu politiku, ktorú mnohé z krajín majú. Ak teda budeme lepšie skoordinovaní, tak budeme silnejší, pokiaľ ide o, na, o väčšiu zodpovednosť a vykorenenie e, korupcie v Afganistane. Ďalší dôležitý aspekt sa týka koordinácie. Neboli sme dobre skoordinovaní ako medzinárodné spoločenstvo. Američania sú obrovskí a ak ste veľkí, tak viacej dominujete aj v diskusiách, vrátane politiky v Afganistane. Tu podľa mňa je potrebné e, úzke koordinovanie s Američanmi. Máme väčšie možnosti, ak budeme jednotní a potom e, to bude relevantný, budeme relevantným partnerom. Podľa mňa do určitej miery sme to už dosiahli. Tretia otázka je posilnenie OSN, pretože OSN zastupuje nielen EÚ a USA, ale je to taký dážnik, pod ktorým je Irán, Čína, Rusko, Tadžikistán, Pakistan, India, všetky tieto, títo medzinárodní globálni hráči e, pod jedným zastrešením, pokiaľ ide o ich legitímnu úlohu. A toto je kľúčové slovo, ktoré musíme mať na zreteli v našej práci v budúcnosti. Financovanie civilných misií E, tu nejde o vytvorenie nejakých počiatočných fondov, týka sa to vojenských operácií a samozrejme tu Európsky parlament má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrať, ale v rozpočtových riadkoch sa predpokladá, to, že v existujúcom finančnom rámci a v rozpočte budú zdroje pre rýchle nasadenie civilných misií. Nehovoríme o značných objemoch, ale snažíme sa zabezpečiť to, aby tu nedošlo k sklzom v prípade, že je potrebné rýchle nasadenie z rozpočtových dôvodov. K IEE sa boli tu niekoľko, bolo tu niekoľko otázok, vrátane otázky pána Dafa. Ja nechcem o tom špekulovať Hovorím o takej štruktúre, ktorú sa snažíme e, vytvoriť e, a zjednotiť pozície členských krajín. Katrin Ashton teraz to má naplniť obsahom, vrátanie e, tej miery, v akej civilní a občianskí zamestnanci budú zastúpení, ten pomer medzi nimi. Mm, k EDR tu súhlasím, že my sme možno obmedzili dôležitosť e, e, Európskej rozvojovej pomoci, z, z, súhlasím s tým z rozpočtového hľadiska, tým, že tým, že sa zníži rozpočet, tak môžu sa, môže sa zlepšiť efektívnosť danej organizácie. Podľa mňa tu robíme veľmi dôležitú prácu. A relevantnosť pre európsku bezpečnosť e, sa stále zvyšuje. Lisabonská zmluva podľa mňa je dobrou platformou. Myslím, že som prešiel všetky tie otázky, ktoré odzneli, aspoň väčšinu z nich možno. A ešte k Somálsku, áno. Prechodná alebo dočasná vláda vyjadrila želanie získať podporu. Dočasná vláda nie je niečo, čo prišlo od nikiaľ. Je to výsledok snahy medzinárodného spoločenstva nájsť e, politické riešenie pre Somálsko. Dúfam, že v tomto sa zhodneme. Môžete povedať, že je to ohrozené, to je skutočnosť extrémistickými silami vrátane al ale myslím, že je v európskom záujme pokúsiť sa brániť medzinárodne uznanú dočasnú vládu, alebo môžeme, ako pani Lozing e, navrhuje, nechať Somálsko, nech si poradí samé, ale podľa mňa to nie je v záujme žien, detí alebo ľudí v Somálsku a preto v našej e, práci pokračujeme. Musíme to robiť takým spôsobom, ktorým nebudeme škodiť. V tom sa zhodneme, to som povedal už na začiatku. Uh, ak sa rozhodneme pokračovať, ako budeme robiť školenie, to bude kľúčové, ale ak budeme školiť, tak východy sú také, že nechceme podporiť zlú politiku, o ktorej ste sa zmienili, vrátane toho, ako sa zaobchádza so ženami v rámci práva šarie, ale chceme podporovať a exportovať školenie, v ktorom sme dobrí. Tu myslím, že sa zhodneme. Môj argument je, že by sme mali zostať anga- angažovaní 27 členských krajín. A toto je tiež e, názor OSN, USA a tiež názor väčšiny ľudí a krajín a vlád, ktoré sú v regióne aktívne, že spoločne a nie sami musíme túto úlohu zohrávať, ale musí to byť prispôsobené všeobecnému politickému rámcu na danom mieste. Mediácia pani Lozing, ja som nepovedal, že myslím, že Karl Bill to spomenul, ale ja som nepovedal, že že sme úspešne e, rokovali a boli úspešnými sprostredkovateľmi. Ja som povedal, že sme sa snažili vypracovať systém, koncept, nástroj, ktorým Európska únia bude lepšia v takýchto sprostredkovateľských vzťahoch. Máme e, špeciálneho zástupcu v Gruzinsku, v Africkom rohu, v Sudáne, v Afganistane. Potrebujú títo zástupcovia podporu v rokovaniach a to sa snažíme robiť my tu v Bruseli, zlepšiť podporu, ktorú ktorá je potrebná v takýchto situáciách. Pán predseda, myslím, že som Áno, ešte otázka pána Dafa e, ohľadom ministrov obrany alebo Rady pre zahraničné veci a e, ministrov obrany, ako je to spojené s obranou Nemyslím si, že zmluva hovorí o tom, že musí byť zvláštne stretnutie ministrov obrany. Možno, že je to otázka interpretácia právna služba by to mohla zodpovedať, ale podľa mňa takéto je naše chápanie my sa snažíme počas nášho predsedníctva zaangažovať ministrov e, obrany v maximálnej možnej miere. Určite sú to aspekty, ktoré ste aj vy spomenuli, aspoň niektoré z nich, Štrukturovaná spolupráca je jedným z aspektov solidarity, klauzula o solidarite, kde ministri obrany musia byť e, súčasťou práce a ich vstupy mm, z pohľadu e, rády e, ministrov zahraničných vecí. To sa týka aj ministrov spravodlivosti, kde druhý a tretí pilier sa musia zblížiť Eh, aby tu bolo silné vlastníctvo ministrov spravodlivosti a vnútra, pokiaľ ide o civilné misie a ich ciele. Táto diskusia určite musí pokračovať. Bojové jednotky, ktoré neboli nikdy nasadené a preto si myslíme, že takéto diskusie eh, by boli užitočné. A môžete argumentovať, že nie je to len papierový tiger. Švedské e, skúsenosti e, smerujú k ambiciózným cieľom. Bolo to veľmi prospešné pre Švédsko vo vojenských operáciách. Pomohlo nám to zmeniť e, našu obranu a vojenský sektor z národnej obrany na obranu, ktorá je oveľa vhodnejšia v dnešnom globálnom kontexte a aj vo, š- e, vo švedských vojenských kruhoch sa hovorí, že bezpečnosť sa dá dosiahnuť najlepšie v spolupráci s EÚ, s OSN a v niektorých prípadoch s NATO a nie len sústrediť sa na samotné národné teritorium a jeho obranu. Čiže bojové skupiny, e, zlepšenie interoperability, e, to je dôležité, ale to, že neboli tieto, tieto jednotky nasadené, to je spojené s kredibilitou a preto musíme iniciovať úspešne alebo nie diskusie na túto tému, ktoré e, dúfajme budú vyústiať do toho, že tento nástroj e, bude v budúcnosti pozitívnejšie vnímaný. Ďakujem veľmi pekne. Teraz kolega Butikhofer. Ďakujem, a pán predseda. Chcel som sa vrátiť k jednému bodu ešte. Pán veľvyslanec, pokiaľ ide o Atalanta a rybolov, povedali ste dve veci. Poprvé, ochrana rybolovu nie je súčasťou mandátu vyslovene a po druhé, napriek tomu e, sa budú sprevádzať e, rybárske lode. Mohli by ste to upresniť? Zmení sa niečo? Bude sa musieť niečo zmeniť na formulácii mandátu? Zmení sa praktický postup? Alebo ako presne to máme chápať? Ďakujem. Um, the, the, um, thank you. I wasn't totally perhaps... Ďakujem. Možno som to celkom jasne nepovedal a Jedným z dôvodov toho je, že diskusie v tejto oblasti ešte stále prebiehajú, pokiaľ ide o implementáciu mandátu, či by sme ho mali revidovať a pozmeniť a treťou témou tu samozrejme sú zdroje, ktoré máme. Neviem, pán Butikofer, či ste si vypočuli prezentáciu, ktorú som ja raz dostal zo strany admirála Hansona, pokiaľ ide o e, tie e, obrovské operácie, ktoré sú tu potrebné a ten limitovaný počet zdrojov. Väčšina sa zhodne, že by sme sa nemali preto odlučovať od tých kľúčových e, cieľov, teda to sú tie humanitárne eskorty a ochrana e, teda lodí v e, Edenskom zálive, kde toho treba ešte veľa urobiť. Ale ak by sme do mandátu mali e, vložiť aj, že by sme mali pozorovať nelegálny rybolov a konať v tejto oblasti a proaktívnejšie pôsobiť v oblasti eskort európskych rybárskych lodí, Myslím, že by sme museli viesť tú istú diskusiu, ktorú sme mali viesť, pokiaľ ide o Afganistan. Máme na to zdroje. A myslím, že napríklad aj e, toxický odpad je ďalšou e, podotázkou. otázkou ale misia, tak ako ju chápem ja, aj po tom, čo som diskutoval s ľuďmi v teréne, oni neváhajú, ak v tejto oblasti e, na, ďabia na nejakú nelegálnu aktivitu, tak urobia všetko, čo bude v ich silách, aby v rámci mandátu zasiahli. A napríklad pokiaľ ide obchodovanie s ľuďmi, videli sme viacero prípadov v tejto oblasti, kde zasiahli a snažili sa obeťam pomôcť spôsobom, ktorý nie je explicitne eh, stanovený v mandáte, musím povedať, ale ide o normál humanitárnu eh, akciu a mm, takisto humánny krok. A pokiaľ ide o rybolov, myslím si, že diskusia ešte stále prebieha o tom, ako budeme interpretovať mandát, či ho máme revidovať alebo nie. A samozrejme ide tu aj, aj o zdroje, ktoré sú k dispozícii. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať veľvyslancovi Olafovi Skogovi za jeho informácie a odpovede, ktoré nám poskytol. Sme veľmi radi, že k nám dnes prišiel a mám tu informáciu. Ďalšie mimoriadne stretnutie sa môže konať v Štrásburgu 18. E, januára na to, aby sme si vymenili názory o e, správe pána Danžina o implementácii Európskej bezpečnostnej stratégie v kontekste e, CSDP. Keďže toto zasadnutie je posledné, ja vám želám všetkým e, krásne Vianoce a